od toho, že neskôr potom prebehne širšia rozprava a aj zložitejšie uznesenie. Gut. V poriadku. Ich glaub, die Sachlage ist weitgehend klar. Myslím si, že situácia je jasná. Požiadavky pana Kohn-Bendita a pani Cimerovej sú, aby sa rozprava uskutočnila teraz a uznesenie bolo pripravené počas tohoto plenárneho zasadnutia. Kto s týmto súhlasí, prosím, aby zdvihol ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že to bola väčšina, takže táto e, požiadavka bola prijatá. E, ďalšie e, lehoty, stanovíme lehoty pre túto požiadavku. Útorok, 20. hodina, a stredu do 12. hodiny k to stredy 13. hodiny e, k tomuto e, spoločnému stanovisku. Hlasovanie sa potom uskutoční vo štvrtok. Toľko teda k pracovnému plánu, k programu a teraz sa dostávame k e, správe kolegu z Vývky zvývku právomoc a uznávania a výkon rozsudkov v občianských a obchodných veciach. Pán Tadeus Zvívka, nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki i Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, pán predseda. Hneď od začiatku, eh, počas našich eh, prác eh, o prepracovanom a novom znení, tohto legislatívneho aktu. Nuž, eh, kolegyne, kolegovia, chcel by som vás požiadať, eh, aby ste sa opustili eh, tak, aby spravodajca mohol prehovoriť pred parlamentom. Takže poprosím vás, inými slovami, odchádzať potichu. Môžem vás o to požiadať, prosím vás. Dobre, ďakujem pekne. Pán Zvievka, nech sa páči, môžete začať od začiatku. Ďakujem veľmi pekne. No, pán predseda, dovolte mi teraz povedať niečo k našej práci o prepracovanom e, znení nariadenia Brusel 1. A hneď na začiatok by som chcel povedať, že od začiatku e, som si uvedomoval, aká komplikovaná je táto e, téma želanie zlepšiť fungovanie eh, tohto nariadenia, ktoré všeobecne sa vníma ako dobre fungujúce, eh, je veľmi náročná otázka. My sme dlhé mesiace pracovali veľmi ťažko, ale myslím, že vo všetkých oblastiach, eh, niečo viac kontroverzných, sa nám podarilo dosiahnuť dobrý kompromis. Uskutočnili sa viaceré zasadnutia v kontexte neformálneho trialógu počas jednotlivých predsedníctiev a tým sme dokázali eh, dosiahnuť istý kompromis. Najdôležitejším elementom bolo zrušenie doložky o vykonateľnosti. Počas polského predsedníctva sa nám podarilo dosiahnuť spoločný prístup, ktorý eh, je v súlade s mojimi pozmeňujúcimi návrhmi. No a takže tento postup bude zrušený a to uľahčí súdne rozhodnutia a skráti to čas nevyhnutný na vykonanie rozsudkov. Súčas, súčasne budú e, zaručené e, všetky ochranné opatrenia pre e, pre dlžníkov alebo teda osôb, proti ktorým sa vykonáva rozsudok. Zavedenia, zavedenie takéhoto riešenia bolo možné vďaka lepšej dôvery voči právnym systémom členských štátov. No a toto je našim spoločným úspechom. Tak na rade aj v parlamente počas debát sa ho prejavili veľké emócie, keď sme hovorili o zlepšení a rozšírení uplatňovania na tretie strany. Ja som od samotného začiatku našich prác bol pomerne skeptický. Bol som skeptický voči takýmto rozsiahlým zmenám. Kompromis, ktorý sme dosiahli, znamená, že pomôžeme spotrebiteľom a spotrebiteľským dohodám a to bude znamenať, že spotrebitelia budú môcť súdiť predávajúceho aj spoza hranice EÚ v štátoch, kde spotrebiteľ žije. A toto riešenie je veľmi dobré pre všetky strany, aj pre tých, ktorí si myslia, že je predčasné venovať sa zapojeniu tretich strán. Takže myslíme, že toto je veľmi dobrý postup, dobrý prístup. Revízna doložka, o ktorej sa tu hovorí, umožňuje možnosť detaľnejšie sledovať fungovanie takýchto rozsudkov v nadchádzajúcich rokoch. Bolo veľmi náročne rozhodnúť o arbitrážnych rozhodnutiach. Po dlhých diskusiách v parlamente sme sa dohodli, že najlepším riešením bude udržať a zachovať status quo a to nechať arbitráž mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. A to sa odrazilo aj v kompromise, ktorý sme dosiahli. Zachovali sme súčasný stav a Šili sme to v úvodných ustanoveniach. A ďalej delegované akty v pôvodnom návrhu Európskej komisie. Tieto akty boli uvedené a neskôr ich komisia vyškrtla dánske predsedníctvo. Tieto delegované akty našej spokojnosti obnovilo. Veľa kontroverzných eh, vecí sa týkalo súdnej príslušnosti alebo eh, výberu súdu a na tomto mieste by som chcel poďakovať cyperskému predsedníctvu, ktoré v tomto ohľade predložilo konkrétne návrhy v úvodných ustanoveniach. No a myslím, že toto eh, nariadenie bude dostatočne špecifické. Na záver, eh, pán predseda, by som chcel poďakovať eh, všetkým stranám, ktoré boli zapojené do tohto procesu, komisárke Redingovej, cyperskému, dánskému a polskému predsedníctvu, ako aj mojim kolegom, tieňovým spravodajcom, výboru pre právne záležitosti, ktorí chceli čo najskôr ukončiť prácu. Ďakujem pekne a za komisiu dostala slovo komisárka Redingová. Vážený pán predseda, ja som veľmi rada, že na programe plenárneho zasadnutia sa objavila, e, objavil bod o reforme Bruselskej dohody o nariadenie Brusel 1. A chcem poďakovať všetkým politikom, administrátorom, ktorí sa to podarilo presadiť. Najskôr samozrejme spravodajcovi pánovi Zvievkovi, ktorý odviedol vynikajúcu prácu v spolupráci so svojím výborom. No a po druhé by som chcela poďakovať predsedníctvám, polskému, dánskemu a cyperskému predsedníctvu, pretože tí umožnili rýchlu finalizáciu týchto tém na rade v decembri. Je to skutočne veľkým úspechom pre občanov, pre spoločnosti, aj pre jednotný trh. A je to jeden z tých úspechov, e, ktorý buduje európsku, európsky priestor spravodlivosti. A ukazuje to, že spravodlivosť a právo prispieva k rastu. Hovoríme o 500 miliónoch spotrebiteľov, hovoríme o malých a stredných podnikoch hlavne, ktorí musia využívať potenciál vnútorného trhu e, kvôli viacerým právnym prekážkam 40 spoločnosti eh, by radšej eh, obchodovali cezhranične, ak by, ak by konania na riešenie sporov boli zjednodušené. Takže tento rok odstraňujeme byrokratické prekážky, eh, ktoré spôsobujú dodatočné náklady a právnu neistotu pre spoločnosti. A to je súčasťou našeho centrálneho cieľa vytvoriť vnútorný trh, ktorý bude No, prospešný aj pre malé a stredné podniky. Reformu nariadenia Brusel 1 rušíme, tak ako povedal spravodajca, doložku vykonateľnosti. Toto je postup, ktorý vo väčšine prípadov nie je nevyhnutný, avšak je e, nákladný väčšinou 2000 eur na jeden prípad v budúcnosti a túto byrokraciu odbúrame, spoločno, prospech pre spoločnosti bude 47 miliónov eur ročne. No a urobíme to, čo robia USA už pomerne dlho eh, v, v rámci článku 4 ich ústavy, kde sa hovorí o princípe plnej dôvery a kreditu No a odstránením doložky o vykonateľnosti to nastolíme aj v Európskej únii. A ďalej otázka dohody výbor, výberu súdu alebo súdnej príslušnosti, čo sa bude v budúcnosti lepšie uplatňovať. Veľká väčšina podnikov v EÚ, takmer 70 všetkých spoločností a 90 veľkých spoločností využívajú možnosť súdnych dohôd e, zúčastnené strany však musia mať istotu, že ich výber bude e, rešpektovaný. No a revízia, ktorú navrhujeme, nastoluje lepšiu právnu istotu. A ďalej externé aspekty nariadenia Brusel 1 v rámci konaní s tretími štátmi. No a v tomto ohľade a pre slabšie strany sme prijali rozhodnutia, takže všetci spotrebitelia a zamestnanci v Európe budú mať prístup k súdom v Európe bez ohľadu na to, kde žijú. A to je skutočne reálny, konkrétny prínos pre európskych občanov. A ďalej, na, zložitá otázka arbitráže. Pán Zvievka, ja akceptujem kompromis, ktorý podľa môjho názoru je krok správnym smerom. No a na záver, pán predseda, toto je veľmi dôležitý krok smerom k reálnemu európskemu priestoru spravodlivosti. Rada by som poďakovala parlamentu za podporu. Teším sa na obhajovanie návrhov parlamentu na rade a dúfam, že spolu v decembri oslavíme úspech. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a teraz v mene výboru pre zamestnanosť a sociálne veci vystúpi pani Evelyn Regner. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka Redingová, dovolte mi, aby som po dvoch rokoch e, rokovania, ktoré máme za nami, poďakovala predovšetkým pánu Svievkovi, e, ktorý bol veľmi trpazlivý ako e, vedúci rokovaní, ale rovnako by som sa chcela poďakovať aj cypersk dánskému predsedníctvu, ako aj e, dánskému a polskému predsedníctvu predtým. Nie je to síce výsledok e, toho, e, čo sme očakávali, ale napriek tomu myslím si, že sme dosiahli značné zlepšenia, predovšetkým pre spotrebiteľov a zamestnancov. Ide predovšetkým o to, že v rámci Európskej únie sa takto podarilo predložiť e, nariadenie, ktoré e, veľmi dobre pôsobí predovšetkým na jednotnom trhu. Dovolte mi predovšetkým povedať, že existujú jasné pravidlá, čo pokiaľ e, ide o presadenie práva jednotlivcov, čo pre fungovanie jednotného trhu je veľmi dôležité. Odbúranie doložky vykonateľnosti je E, prakticky jadrom celej tejto záležitosti a to sa nám podarilo. Rozširanie použitia e, tohoto e, nariadenia predovšetkým pre spory, do ktorých sú zapojené žalovaní s bydliskom mimo území EÚ sú veľmi dôležité. Rokovania o tomto nariadení nás tak povediať sprevádzajú od zelené knihy od roku 2009, to znamená od začiatku e, legislatívneho obdobia. Považujem za veľmi zvláštne, že pre pracovanie komisie bolo predložené ako nová verzia. Podľa môjho názoru e, by e, mala e, nová verzia znamenať predovšetkým e, zjednodušenie. Brusel 1 však v žiadnom prípade nie je nekontroverzná téma. Celý tento e, proces nebol v žiadnom prípade jednoduchý ani krátky Podľa môjho názoru e, sa tu obmedzila e, predovšetkým e, pravomoc parlamentu a preto žiadam, aby interinstitucionálny dohovor bol v tomto zmysle prepracovaný. Nie je možné, aby exekutíva zákonodárstvo do takejto miery obmedzila. A teraz to najdôležitejšie pre mňa na záver. Do budúcnosti by som rada doporučila komisii e, dohodu o e, voľbe súdu. Takisto by to znamenalo určitú koherenciu procesného práva s vecným právom. Je to prakticky upravené v dvoch e, nariadeniach. V prípade určitých e, škôd spôsobených e, štrajkom sa e, použije právo voľby súdu. Preto si myslím, že by to komisia mala zohľadniť. My ako parlament sa budeme nad tým dodržovať dohľad. Ďakujem, pán Stojanov. Ďakujem pekne, predseda, vážená pani Regner. Vy ste viackrát povedali, že hovoríte ako sociálna demokratka. predložili ste stanovisko vašej politickej skupiny, ale vy ste mali vystúpiť v mene výboru pre zamestnanosť. Mali ste 3 minúty a hovorili ste o stanovisko tohto výboru len počas 30 sekúnd posledných to, vašeho, vašeho príhovoru. Môžete využiť túto príležitosť a zodpovedať moju otázku a dať nám viac detailov o stanovisku výboru. Pán Redner, ďakujem pekne. Vážený pán Stojanov, áno, máte pravdu. E, prejavila sa u mňa nadšenie z toho, že som členka na sociálnej demokracie, ale povedal som to iba raz. Ja teda ešte raz opakujem, som vám rada sociálnou demokratkou a výbor pre zamestnanosť sa zaoberal otázkami, e, ktoré súvisia s prácou a so štrajkami. E, možno som to povedala stručne, avšak jasne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme e, k jednotlivým rečníkom za politické skupiny a ako prvý dostáva slovo pán Rafael Baltazár. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. V tomto období hovoriť o väčšej európskej integrácii zdá sa pre niektorých nacionalistov ako provokácia. Chceme schváliť revíziu nariadenia, ktorý bude základom ťažkého, ale potrebného procesu harmonizácie a priblíženia právnych systémov. Dovolte mi teda, aby som pogratuloval kolegovi Zvievkovi za vynikajúcu prácu, že sa mu podarilo po dvoch ťažkých rokoch rokovaní dosiahnuť a dokončiť proces revízie, ktorý je veľmi dôležitý pre európskych občanov. Brusel 1 vytvára dôležité ustanovenia pre zabezpečenie k širokému prístupu k spravodlivosti a k rovnakému prístupu a rovnako aj otázky kompetencie súdnych e, dvorov a súdov EÚ. Vytvára spoločné normy e, v civilnom a občianskom a teda v obchodnom práve. Keď dojde k nejakému cezhraničnému sporu, tak sa to uľahčí e, riešenie týchto sporov. Zmena nariadenia bola potrebná pretože sme chceli vytvoriť európsky priestor spravodlivosti, aby sme podporili právnu istotu a predvídateľnosť rozsudkov a aby sme zabránili e, zámernému e, vyberaniu si e, súdov. Stále hlbšia harmonizácia takýchto noriem e, sa musia robiť samozrejme veľmi opatrne aby sme zabezpečili správnosť právnych noriem a zároveň zabezpečili práva všetkých zúčastnených. Preto súhlasím s prístupom spravodajcu v prospech spotrebiteľov, kde je ten princíp ochrany najslabšieho v prípade, keď dojde k súdnemu sporu medzi spotrebiteľom a firmou, tak spotrebiteľ sa môže obrániť na sudcu toho členského štátu, kde býva. Zároveň zdieľam opatrný prístup, pokiaľ ide o zrušenie doložky vykonateľnosti. To nám potom umožní neskôr rýchlejšie uznávanie rozsudkov a zároveň uchovanie tých mm, opatrení pre ochranu spotrebiteľov aj to, že je možné odvolať sa na určitý rozsudok, tak a ak toto rozhodnutie porušuje verejný poriadok členského štátu výkonu. Takže záverom by som ešte raz zopakoval moje gratulácie spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom. Ide o nariadenie, ktoré je skutočne kľúčovou zásadnou otázkou v eh, harmonizácie v právnej oblasti. Ďakujem teraz pán Masip Idalko. Ďakujem pán predsedajúci. Tí, ktorí majú skúsenosti ako odborníci alebo mali e, tú smolu, že mali nejaký veľmi pomalý súdny spor, určite oceňujú, aký obrovský krok vpred sme urobili, keď sme zrušili doložku vykonateľnosti. A e, zároveň odstránime tie pochybnosti o rozsudkoch z iných členských štátov. Tento krok vpred e, odstráni nielen zdlhavé súdne spory, ale zároveň ide cestou unifikácie a európskej harmonizácie. A to je aj dôvod, prečo sme tu my všetci. Pred 8 rokmi som ja vo výbore Júri diskutoval s dvomi ministrami holandského predsedníctva práve o tejto téme. A teraz sa táto téma konečne rieši a preto gratulujem kolegovi spravodajcovi Zievkovi aj Európskej komisii, ako aj všetkým predsedníctvám, ktoré pracovali na tejto problematike vrátane samozrejme e, španielskému predsedníctvu pred ministrovi Kameňovi a jeho týmu Aurore Mechy, ktoré je generálnou riaditeľkou. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Na prvom mieste by som chcela poďakovať a spravodajcovi a mojim kolegyňam a kolegom, ktorí, s ktorými sme spoločne dva roky sa zaoberali touto témou. Každý už bol trochu zúfalý pri každom ďalšom stretnutí s radou, s radou, kde sa stále objavovali rovnaké témy, ale v konečnom dôsledku sa presadila, presadilo dôležité poznanie cezhraničné, cezhraničné obchody, ktoré neustále v Európskej únii narastajú, potrebujú pravidlá, ktoré sú jasné, pochopiteľné a sú tak štrukturované, že neznevýhodňujú tých slabších účastníkov. To znamená, že my sme sa v rámci tohto nariadenia pokúšili najskôr zaistiť prístup k právu, zrozumiteľnosť práva a rovnako aj zlepšiť jasnosť zákonov. A teraz sa dostávame k problému vzájomného uznávania. Každý myslí e, z tých 27 členských štátov, že len jeho právny systém je ten najlepší na celom svete. Avšak, keď e, spolupracujeme a keď chceme spolupracovať, musíme sa naučiť rozhodnutia osvedčenia z iných štátov uznávať. Doteraz to však sprevádzala veľká nedôvera. Samozrejme, že každý k nejakému prípadu nájde prípad, e, príklad, keď jeho právo je lepšie ako právo v nejakom inom štáte. To však neznamená, že to je schodný princíp. A preto Potrebujem že zmeny sa dôležité. Som rada, že sme zlepšili postavenie tých najslabších a, a pokladám za správne, že spotrebitelia, ktorí dnes sa nakupujú cezhranične, že im dávame nové možnosti, lepšie, rýchlejšie dosiahnuť dovolať sa svojho práva. Ďakujem pekne aj za právne doložky Uvidíme, či sa tieto veci dajú ďalej rozširovať, ale to už je vyriežené v reviznej doložke. Ja myslím, že to, na čom sa tu dnes dohodnú, e, o čom tu dnes hovoríme, dôležitý krok. Samozrejme nie je posledný v tejto právnej oblasti, avšak pomôže nám dať občanom Európskej únie, dať nové možnosti a

do you accept the blue card? yes mr zwiefka. bardzo dziękuję panie przewodniczący. ďakujem veľmi pekne vážený pán predseda. vážený pán kolega paška súhlasíte že by bolo oveľa rozumnejšie a praktickejšie a že by e, prinieslo veľa viac pozitívnych príspevkov, ak by vaša politická strana bola zapojená do tejto špecifickej práce počas celého obdobia, keď sme pracovali na nariadení Brusel 1, namiesto toho, aby ste prednášali na plenárnom zasadnutí takéto politické vyjadrenia, ktoré nesúvisia s našou špecifickou prácou. Pán kolega? Ďakujem za oslovenie, ale ja osobne nepôsobím vo vašej, e, vaše, vašom výbore, pôsobím vo e, výbore ITRE, takže sa na, tomto, e, na tejto práci podielať nemôžem ale veľmi rád si s vami vymením skúsenosti a prípadne e, ak budete akceptovať moje názory tak e, je možné s nimi potom pracovať v budúcnosti. Ďakujem a teraz slovo dávam pánu Heninovi. Často konštatujeme, že európsky priestor spravodlivosti funguje na úkor obyvateľov a malých firiem ale je veľmi užitočný pre veľké firmy a pre tých, ktorí majú peniaze na to, aby mohli zaplatiť celé batérie advokátov. Vo Francúzsku, v Španielsku sú toho jasné príklady. E, tento určitý súdny spor je problémom a hambou pre celú EÚ. a ešte e, chceme zvýšiť tieto nerovnosti a rozsudok, ktorý sa vydá v jednom členskom štáte, by mal byť e, aplikovateľný a vykonateľný v inom členskom štáte bez nejakého priebežného e, procesu. A pritom je jasné, že keď sa invokuje napríklad nekompatibilita s verejným poriadkom určitého členského štátu, to všetko, čo vy chcete presadiť, to je skutočná regresia keď tak to bude, tak to bude spravodlivosť, ktorá bude fungovať ako automat. Ja v žiadnom prípade nemôžem schváliť takýto e, text, hlavne po súdnom spore Orar Martin, keď si uvedomíme, ako autoritársky pristupujú európske inštitúcie aj v tejto ultraliberálnej ekonomike a dostávame sa skutočne do veľmi zlej situácie. Ďakujem pekne. A teraz ako posledný rečník v mene politických skupín dostáva slovo pán Stojanov. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja nadviežem na to, čo povedal pán Zvievka. Ja sa spýtam tú otázku, ak toto nariadenie funguje tak dobre, potrebujeme ho teraz reformovať? Alebo potrebujeme ho reformovať? No a Teraz k tým záverom, čo povedala pani Reding. Najskôr výber príslušného súdu. Pani Reding povedala, že 90% otázok veľké spoločnosti uprednostňujú eh, dohodu pre výber súdu. A to je preto, lebo tie silnejšie strany, tie veľké spoločnosti chcú, chcú presadiť súd, ktorý bude pre nich výhodnejší. Ja si nemyslím, že tí malé podniky z toho profitujú. Pani Redingová ďalej povedala, že nás to približuje k USA, čo znamená uh, zúžený federalizmus. Ja som však za Európu národ, národov a uh, plne podporujem, čo povedal k tejto otázke pán Paška. Táto federalizácia Európy je pre mňa nepriateľná. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No, vo všeobecnej debate sa prijav, prihlasili kolegyne, tri kolegyne a ako prvá dostáva slovo pani Roberta Angeli, Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani podpredsedkynia Redingova, gratulujem spravodajcovi za uzavretie tejto zložitej témy prešla veľmi dlhá a zložitá rozprava a konečne máme dohodu s radou ktorá plne odráža aj stanovisko parlamentu. A to tým, že sa zrušuje tzv. doložka vykonateľnosti bez výnimiek. Táto doložka vykonateľnosti je to skutočne obrovský krok vpred, pretože týmto zrušením sa odstráňuje priebežný súdny spor alebo postup či procedúra, ktorá doteraz už bola vlastne len obyčajnou formalitou a robila sa na úkor e, a predlžovala zbytočne cezhraničné spory. A takto občania sa budú môcť obrátiť na súdy krajiny pôvodu v prípade sporov proti firmám, ktorý, ktorej aktivity sa rozvíjajú aj v tretich krajinách. Budú aj lepšie dohody pre, e, o voľbe súdu, aby sme e, zabránili aj nekalému taktizovaniu v súdnych sporoch. Je to veľmi dôležitý krok, aby sme uľahčili aj voľný pohyb rozhodnutia teda rozsudkov a aby sme zabezpečili lepší prístup k spravodlivosti, menej byrokracie, menej nákladov, tak v časových ako aj finančných otázkach a teda prístupnejšia spravodlivosť. Ja si myslím, že v takejto krízovej dobe občania aj rodiny určite ocenia toto byrokratické uľahčenie a zjednodušenie prostupov. Ďakujem za pozornosť. Danke, Frau Kollegin. Madame... Ďakujem.

Európsky priestor spravodlivosti má uľahčiť prístup k spravodlivosti a to predovšetkým, že sa budú vzájomne uznávať e, súdne a mimosúdne postupy v občianskom práve. E, keď chceme rozšíriť tento priestor a prehlbiť EÚ, tak EÚ musí prijať rozhodnutia aj v tejto oblasti, ktoré budú mať samozrejme cezhraničný dopad a posilnia vnútorný trh vnútorná dôvera vo fungovanie spravodlivosti v EÚ, ktorá bude vychádzať z princípov, že ak sa rozsudok vydá v jednom členskom štáte, bude uznávaný bez akýchkoľvek dodatočných postupov aj v iných členských štátoch. To ušetrí čas aj prostriedky, uľahčí to aj život tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov a aby sa tieto postupy uľahčili a aby sa zabezpečila autonómnosť zúčastnených. Niektoré normy e, súvisiace s kompetenciou e, či s príslušnosťou súdu sa tiež zjednodušili. Pokiaľ ide o zamestnancov, zdôrazňujeme význam článkov 19 a 20, hlavne v súdnych sporoch pre zamestnancov, ktorý nemá bydlisko na území členského štátu a môže ale sa obrátiť na súd v tomto členskom štáte. Pokiaľ ide o zmluvy pre ochranu spotrebiteľov, poškodení by mali mať možnosti eh, tých najlepších noriem a ďakujem, pán predsedajúci. E, som rada, že je tam aj zmienka Charty základných ľudských práv. V rámci Catch aj nemám žiadne prihlášky do diskusie, ale chce sa niekto spontánne prihlásiť. Pokiaľ to nie je tomu tak, prosím pani komisárku, aby sa ujala slovo. Vážený pán predseda, tento návrh je skutočne veľkou reformou, e, ktorú, na ktorú môže byť parlament a všetky ostatné inštitúcie hrdí pretože nám to umožní budovať mosty medzi jednotlivými súdnymi systémami v našich členských štátoch a myslím, že je to veľmi dôležitý krok, aj keď sa nám nepodarilo dohodnúť na všetkom, napríklad e, arbitráž alebo pravidlá týkajúce sa nejakých priemyselných opatrení ale istotne je to veľmi dôležitým krokom a správnym smerom a budú po ňom nasledovať ďalšie kroky a ďakujem tiež tým kolegom, ktorí zdôraznili, aké, ako, aká dlhá je už táto diskusia na tieto témy a ktorí povedali, že nemali možnosť alebo necítili možnosť urobiť krok vpred ak nebude prijatá Lisabonská zmluva, ktorá nám skutočne umožnila spraviť tie nevyhnutné kroky na to, aby sa budovali príspevky všetkých systémov vo všetkých členských štátoch. My do praxe zavádzame full faith a credit vo vzájomnom uznávaní súdnych rozsudkov. No a to znamená, že uznávame a implementujeme rozhodnutia národných súdov a zaistíme, že budú implementované v iných súdnych systémoch tak, ako by boli e, vykonávané doma. A to znamená, alebo to predstavuje podstatu vzájomného uznávania. A toto potrebujeme, ak chceme slobodu pohybu a nie len tovarov a služieb, ale aj občanov a súdnych rozhodnutí. Tento projekt, ktorý ste predložili e, dnes, dámy a páni, skutočne prospeje občanom a podnikom a z historického hľadiska to tiež bude jeden z tých dôležitých krokov na to, aby Európa bola skutočným kontinentom spravodlivosti. Ďakujem pekne, pani podpredsednička komisie. No a na záver dostáva slovo ešte raz spravodajca. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja by som chcel poďakovať mojim kolegom za diskusiu. Ďakujem za to, že ste sa podelili s nami o vaše názory k týmto otázkam. Súhlasím e, s tým, čo povedala komisárka Redingová. Dovolte mi len dodať, že keď sme pred dvoma rokmi začali pracovať na tomto dokumente, tak všetci Európska komisia, Rada a parlament, a všetci sme mali vlastnú víziu toho, ako by mala pokračovať práca, ako by mala byť finalizovaná. No a dnes by som rád dodal len jednu vec. Som si úplne istý, že sme nezničili dobre fungujúci právny nástroj, nie. Zlepšili sme jeho fungovanie. A myslím, že Oblasť európskej právnej, právnej kultúry sa tým poistila, e, posilnila. Občania, zamestnanci, vlastníci spoločnosti, podnikatelia dostanú nástroj, ktorý im umožní lepšie fungovať na vnútornom trhu. Ja som presvedčený o tom, že parlament e, tento dokument príjme, ale budem veľkou netrpezlivosťou čakať, či ho príjme aj Európska rada a tým potvrdí kvalitu našej práce. Dobre, ďakujem pekne, pán spravodajca. E, týmto sme ukončili rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o otázku na ústne zodpovedanie.